pozastavenie parlamentnej imunity pána Česlava Sekierského v kontexte e, vyšetrovania Polského dopravného inšpektorátu podľa článku 9 odseku 1. E, táto požiadavka sa posunie výboru pre právne veci Európskeho parlamentu, ktorý má takéto veci na starosti. Dostala som od skupiny GUE